So, alle Abstimmlisten sind verteilt. Erstmal guten Morgen. Naše hlasovacie zoznamy ste dostali. Najskôr dobré ráno. Máme, nabitý program. Máme tu aj e, televízny tím. Vítam ich e, v mene parlamentu a v mene Lindy McAven. Chcel by som hneď začať e, s prvou sériou hlasovaní. Chris Davis o slovo, nech sa páči. Pán predseda, chápem, že nemáme tlmočenie pozmeni- e, preklady pozmenujúcich návrhov v rôznych e, jazykoch, ako je to v súlade s pravidlami je tu podpora e, vo všetkých frakciách tieňových spravodajcov a spravodajcov, aby sme predsa len pokračovali e, z dôvodov, ktoré chápem, ale mohli by sme počuť vysvetlenie, prečo porušujeme e, rokovací poriadok. Pán Davis, dohodli sme sa, keď sme rozhodovali o harmonograme pre hlasovanie. Dohodli sme sa, že pozmenujúce návrhy budú predkladané v angličtine a ja som sa pýtal, či mal niekto námietky. V tom čase nikto nemal námietky. Teraz som počul od pani Kramer no, nesúhlasila s e, týmto postupom. Všetci ostatní súhlasili s predkladaním pozmeňujúcich návrhov e, na tejto báze, vrátane pani Kramerovej, ktorá e, predložila tieto návrhy v angličtine. A teraz dám slovo pánovi Kramerovi slovo. A on môže vysvetliť, prečo bol proti takémuto postupu. Výbor sa rozhodol, že budeme pokračovať takýmto spôsobom, aby sme zabezpečili zbytočný skos. Takže, pán Kramer, ďakujem Matias za slovo. Nebudem hovoriť príliš dlho, ale myslím si, že rokovací poriadok je základ pre parlamentnú prácu. A nemyslím si, že by sme mohli len tak ich obísť, aby nám to vyhovovalo. V tomto osobitnom prípade sme mali veľmi komplikované e, spolurozhodovanie, trvalo to veľa času, aby sme si prečítali všetky tieto texty a to je jedno z základných práv e, poslanca Európskeho parlamentu e, čítať vo svojom materskom jazyku a byť prítomný, keď sa Výbor rozhodne, že obíde pravidlá, ale myslím si, že výbor nemá právo povedať, že zmeníme rokovací poriadok. Ak je to otázka neadekvátnych kapacít na tlmočenie, na preklady, tak možno, že by sme sa mali pozrieť na niektoré nelegislatívne postupy, aby sme sa k tomuto vrátili. Nemôžeme meniť a prispôsobovať rokovací poriadok a vysvetľovať, že legislatíva vstupuje do platnosti v júli a preto musíme robiť všetko, aby sa to podarilo. Myslím si, že demokratickou výsadou e, tejto inštitúcie je niečo iné a hlavne sa to týka legislatívy. Teda v prvom rade, e, pán Kramer, my sme nezmenili rokovací poriadok, máme ho ešte stále v rámci článku 1566, kde sa hovorí, že parlament v takýchto prípadoch výbor môže rozhodnúť, že sa odkloní od pravidiel. My sme ich striktne dodržiavali. Vy takisto ste postupovali rovnakým spôsobom a predložili ste návrhy v angličtine, tak ako sme sa dohodli. Ale možno by som o tom mohol dať hlasovať, aby sme mali jasno, či môžeme postupovať na tomto základe, alebo by sme to mali nejako zmeniť. V poriadku. Takže potom sme už rozhodli a, a budeme teda takto postupovať. A prejdeme k hlasovaniu samotnému. 11. Pozmenujúci návrh ECR 726 2004, pokiaľ ide o farmakovigilanciu. A teda tu začneme hlasovať s pozmenujúcim návrhom číslo 2 spravodajcu. Prosím, e, zdvihnite ruky, ak podporujete tento návrh. Za proti zdržal sa schválený. Číslo 3. Za proti zdržal sa schválený. Štvorka. Za proti zdržal sa schválený. 5. Za proti zdržal sa schválený. 6. Ten bol stiahnutý. 7 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 8 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 1 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. A záverečné hlasovanie celého návrhu správy so zmenami. Hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 47 za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal, blahoželáme. Druhé elektronické hlasovanie otváram. Ak ste hlasovali všetci, končím hlasovanie. 50 za, Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme. Teraz prejdeme k smernici číslo 7. Pozmite na číslo 7, to je za, proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 2 za, proti. Zdržal sa. Schválené 8. za, proti. Myslím si, že to musíme skontrolovať elektronické číslo 8. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 41 za, 13 proti, 4 sa zdržali schválení. 9. Za, proti, zdržal sa. Pamätá sa, 4 za, proti, zdržal sa. Schválený. Zamieta sa, pán predseda sa opravuje. Nie, znovu sa opravuje, je to schválené. 5. Za, proti, zdržal sa. Schválený. 1. Za, proti, zdržal sa schválený, 6 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Takže návrh so zmenami hlasujeme elektronicky ako zvyčajne. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 49 je za, 9 proti, nikto sa nezdržal, čiže sme ho schválili, čiže návrh legislatívneho uznesenia. Znovu hlasujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 50 za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme Linde. správa teraz bude preložená do všetkých jazykov, samozrejme. Tak, ako sme sa dohodli. A teraz Chris Davis, jeho správa o spoločnej politike rybolovu. Chris sa hlasí o slovo. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne máme, mali sme si 550 návrhov predložených k tomuto stanovisku. Som veľmi vďačný tieňovým spravodajcom, že to znížili na takú únosnú úroveň a máme vysokú úroveň konsenzu medzi politickými frakciami ku kompromisným návrhom aj k hlasovaciemu zoznamu. Veľmi málo návrhov bolo takých, že som s nimi nemohol súhlasiť aspoň s ich smerovaním a odporúčam aby sme hlasovali proti ním, čo je spôsobené hlavne tou skutočnosťou, že je to opakovanie alebo duplikácia, alebo napríklad pán Ferrero. E, myslím si, že rozsah pôsobnosti politiky rybolovu je mm, trošku inde, takže ja som ja dúfam, že sa podporí tento návrh, že sa doplní, aby sme získali ďalšiu podporu princípu udržateľnej politiky do budúcnosti a vyzývam kolegov, aby e, sledovali, nasledovali toto hlasovanie aj vo svojich politických frakciách a aby podporili argumenty aj v kľúčovom hlasovaní vo výbore pre rybolov v júli a v plenárke v septembri. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme tu veľa práce, ako povedal pán spravodajca, koľko bolo predložených e, pozmeňujúcich návrhov. Teraz máme 38 konsolidovaných a kompromisných návrhov, takže začneme číslom 1. Kto je za? Proti? Schválený. 2. Konsolidovaný znovu za, proti. Trojka za, proti, zdržal sa schválený, 4 za, proti, schválený, 5 za, proti, zdržal sa schválený, 6 za, zdržal sa schválený, 7 za, proti, zdržal sa schválený, 8 za, proti, zdržal sa schválený. Konsolidovaný návrh 9 za, proti, zdržal sa schválený. 10 za, proti, zdržal sa schválený. 11 za, proti, zdržal sa schválený. 12 za, proti, zdržal sa schválený. 13 za, proti, zdržal sa schválený, 14 za, proti, zdržal sa schválený, 15 za, proti, zdržal sa schválený, 16 za, proti, zdržal sa schválený, 17 za, proti, zdržal sa schválený, 18 za, proti, zdržal sa schválený, 19 za, proti, zdržal sa schválený, 20 za, proti, zdržal sa schválený, 21 za, proti, zdržal sa schválený, 22 za, proti, zdržal sa schválený, 23 za, proti, zdržal sa schválený, 24 za, proti, zdržal sa schválený, 25 za, proti, zdržal sa schválený, 26 za, proti, zdržal sa schválený, 27 za, proti, zdržal sa schválený, 28 za, proti, zdržal sa schválený, 29 za, proti, zdržal sa schválený, 30 za, proti, Zdržal sa schválený. 31. Za. Proti. Zdržal sa schválený. 32. Za. Proti. Zdržal sa schválený. 33. Za. Proti. Zdržal sa schválený. 34. Za. Proti. Zdržal sa schválený. 35. Za. Proti. Zdržal sa schválený. 36 za, proti, zdržal sa schválený, 37 za, proti, zdržal sa schválený, 38 za, proti, zdržal sa schválený. Chris Davis. Pozmenujúce návrhy sú k dispozícii len v angličtine, ale nie sú proti tomu nejaké námietky. V poriadku, takže potom môžeme pokračovať. Môžem využiť túto príležitosť na to, aby som poďakovala sekretariatu za všetku tú prácu, ktorá nás priviedla až sem. Ďakujem pekne. Ďalej máme 149 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 163 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 167 za, proti. Hlasujeme elektronicky. Za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 169. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Sedemdesiat sedem za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 178 za, proti, zdržal sa. Schválený. 180 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý. 186 za, proti, zdržal sa. Nebolo to jasné. Skontrolujeme to elektronicky. 186. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 21 za, 34 proti. Zamietnutý. 190 za, proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 191 za, proti, zdržal sa, schválený. 192 za, proti, zdržal sa, schválený. 193 za, proti, zdržal sa, schválený. 194 za, proti, zdržal sa, schválený. 12, spravodajcov za, proti, zdržal sa, schválený. 195 za, proti, zdržal sa, schválený, 196 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 197 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 199 za, proti, zdržal sa. Nie je to jasné, overíme si to. 199. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 39 za, 14 proti, čiže schválený. 200 za, proti, zdržal sa. Schválený. 201 za, proti, zdržal sa. Schválený. 13 za. Nie, ešte raz kontrola 201 elektronicky otváram hlasovanie.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 next one. We have two amendments that were withdrawn at the last moment, so if you can announce it. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 15, gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur.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 plenum wieder. guten appetit!